Il presidente. Buongiorno. Príjemné popoludnie. Dobrý deň vám všetkým. dovoľte mi pozdraviť aj eh, ľudí, ktorí prišli na balkón do obla, do, do vlastne priestoru pre verejnosť, ktorí sú početní a sme veľmi vďační za to, že majú záujem o našu prácu. Texty schválené včera večer boli distribuované. Ak nevidíme žiadne námietky, respektíve ak do konca schôdze nebudú vznesené námietky, tak eh, tento proces bude považovaný